vôbec predstavu, čo vás čaká a na jeden, jeden deň vás zavolajú, potom vás chytia a nesmete plakať. Dospelý stojí pripravený, má v ruke britvu a absolútne bez nejakého spravedlenia vám odrežú klitoris. 200 miliónov žien a detí na celom svete sú obeťami tohto hrozného činu a väčšinou ich obrežu ešte než majú 15 rokov. Takže povedzme to jasne, táto barbarská praktika nie je nikdy ospravedlniteľná ani na základe tradície, ani kultúry, ani náboženstva. Takže podporujem komisiu v jej boji e, za e, vykorenenie e, genitálneho mrzačenia, pretože milióny žien, bohužiaľ, čel, alebo devčat čelia tomuto nebezpečenstvu každý rok a preto Európska únia toto musí čo najskôr ukončiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pán helvení. Nech sa páči, EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide tu naozaj o barbarskú praktiku. Mnohé tu už oznelo z úst predrečníkov a ja som presvedčený, že v prvom rade je potrebné hovoriť o prevencii. Prevencia je mimoriadne dôležitá v tejto súvislosti. Ja sa teším. Prepačte, pán Hveni, tlmočenie ktorých jazykov nefunguje, hovorí predsednička. Nech sa páči, môžete začať znova od začiatku. Áno, dúfam teraz, že tlmočenie už funguje. Vážené kolegyne, kolegovia, hovoril som, že ide o naozaj badarské praktiky, dnes večer sme si už na tú tému vypočuli veľa, ale ja si myslím, že sme sa mali zamerať na to, čo môžeme robiť v oblasti prevencie. Myslím si, že pani Kanko predstavila veľmi dobrú iniciatívu. Mm, mladé Kenianky nás navštívili aj tu v Európskom parlamente a je to skutočný eh, dialog, eh, ktorý medzi nami vznikol. Ehm, dialog medzi generáciami, ak sa dá povedať. E, v Afrike tie štatistiky sú naozaj šokujúco vysoké. Aj mnoho dievčat vo veku do 14 rokov sa stalo obeťou týchto praktík. A myslím si, že naozaj musíme e, posilniť naše úsilie v dialogu s Afrikou, v spolupráci s Afrikou. V prvom rade musíme chrániť ženy a dievčatá, ktoré sú najviac ohrozené týmito praktikami. FGM eh, nie je zlučiteľná ani s náboženstvom. Musíme naozaj urobiť veľa aj preto, aby sme zlepšili povedomie, osvetu, teda vzdelávanie. Eh, takto môžeme situáciu dievčat zlepšiť. UNESCO zberalo údaje, z ktorých vyplýva, že mnohé dievčatá v Afrike vôbec nemajú prístup k vzdelávaniu, to sa musí zmeniť a preto musíme spolupracovať aj s náboženskými skupinami. Ďakujem, ďakujem aj pekne. Teraz v EPP e dostáva slovo pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa plne pripájam k, ku kolegom, ktorí už dnes vystúpili. Uh, Mrzačenie ženských pohľadných orgánov je naozaj praktika barbarská, je to zločin. Ja nevidím žiaden dôvod, žiadne politické, kultúrne normy alebo zvyklosti to nemôžu odôvodniť, je to zločin, tak je potrebné ho pomenovať. A naozaj sa hámbim, že k týmto praktikám dochádza čoraz častejšie aj u nás v európskom priestore. Hovoríme o tom opakovanie od minulého funkčného obdobia a toto ma naozaj zaraža, že v európskom priestore dochádza tiež k posilneniu tejto praktiky. Sú to uzavreté komunity alebo možno komunity novodorazivšie, utečenci, ale zjavne z zlyháva kontrolná zložka tých, ktorí majú na mm, toto konanie hľadiska kriminalizácie dohliadať, oči zatvárajú, nevyšetruje sa to a to je podľa mňa veľmi smutné konštatovanie a smutný obraz e, nášho sveta v Európskej únii. To je vec, ktorú je potrebné odsúdiť. Takže najskôr si pozametať doma a samozrejme venovať sa aj e, v rámci diplomácie presvedčovaniu našich partnerov v tretich krajinách. Myslím si, že Európska komisia predložila dobrú iniciatívu, ja ju plne podporujem a táto by mala ísť ruka v ruke s tým diplomatickým úsilím, ako presvedčiť, e, ako mať e, predstavu aj o tých tretich krajinách. Myslím si, že milióny ženských obriezok naozaj vyžadujú našu aktivizáciu. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj predsedníctvu za jeho príspevok. A chcem sa poďakovať všetkým za ich vystúpenia. Myslím, že sa v nich e, značí e, spoločné zanietenie zakročiť proti mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. A naozaj ma naplňa odvahou tá skutočnosť, že sme v tomto boji e, všetci spolu. A ja teda zohľadním vaše vyjadrenia pri príprave novej stratégie rodovej rovnosti a tiež ich budem uplatňovať v mojej práci v rámci Európskej komisie. Ja sa chcem poďakovať za vaše zanietenie, za podporu Európskeho parlamentu, e, pokiaľ ide o túto problematiku a teším sa na ďalšiu spoluprácu do budúcna. Viacerí z vás to spomínali a ja tiež dúfam, že tých šesť zvyšných členských štátov ratifikuje istambulský dohovor, ktorý e, požaduje, aby e, štáty FGM e, kriminalizovali dokonca aj teda nutenie alebo nejakým spôsobom externalizáciu tohto tohto fenoménu. Takže toto je vec, dúfam, že tieto krajiny eh, ešte v tomto funkčnom období eh, ratifikujú eh, tento tento dohovor. A počítam teda aj s vašou podporou pri tejto presvedčovacej aktivite. A je dôležité, aby sme všetci mali na zreteli, že ženy a dievčatá by nemali už ďalej čakať. Ďakujem. nám siepa. Ďakujeme srdečne. A na záver poslednou rečničkou je pani Tupurajnen. Je to váš posledný prejav v Európskom parlamente, takže by som rada využila túto príležitosť, poďakovala fínskeho predsedníctvu a predovšetkým vám za vaše úsilie o silnejšiu Európu. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Rok 2020 bude svetkom mnohých dôležitých udalostí, čo sa týka rodovej rovnosti, napríklad 25. výročie Pekingskej deklarácie a príslušnej akčnej platformy, taktiež 5. výročie um, udržateľné agendu roku 2030, cieľ udržateľného rozvoja, taktiež e, výročie dohovoru OSN pre ženy, bezpečnosť a mier a taktiež e, naše stratégie medzi rokmi 2016-2019, e, čo týka rovnoprávnosti pohlavy. A taktiež si pripomíname výročie nášho úsilia pre boj eh, proti týmto eh, praktikám, ktoré mali sme ich skutočne ukončiť. Všetky ženy by mali byť bezpečné alebo v bezpečí ako jednotlivci. No a vo svetle navrhovaného prístupu EÚ k dohovoru, istomorského dohovoru pre ukončenie násilia na ženách, fínske predsedníctvo venovalo veľkú pozornosť koherentnosti medzi externými a internými európskymi krokmi a politikami. Boj proti všetkým formám násilia na ženách a dievčatách, toto je dôležitý aspekt eh, ľudských práv, základných práv. A naše finské predsedníctvo pracovalo na pristúpení EÚ k istambulskému dohovoru. A tí ktorí naďalej tento dohovor neratifikovali, tak e, tých víziev, aby to čo najskôr urobili. A ja nepochybujem, že medzi rôznymi aktérmi Európsky parlament bude lídrom v tejto otázke, pretože táto je v podstate centrálnou e, hodnotou EÚ. Ďakujem, je to skutočne pre mňa veľká česť e, ukončiť fínske predsedníctvo touto dôležitou témou. Pani predsednička, rada by som všetkým poďakovala za túto vynimočnú jeseň. Bolo nám tu s vami dobre, diskutovali sme o rôznych témach. Strávila som celé hodiny, keď som tu zastupovala radu členské štáty na tejto štrasburskej plenárke, ale aj v Bruseli. A každá minúta z toho stála za to. Ďakujem všetkým Vaše predsed, naše predsedníctvo už sa končí, ale boj za ľudské práva, za demokraciu a za právny štát pokračuje. Všetci, všetkým ďakujem, veselé Vianoce, dúfam, že strávite čas s rodinami a svojimi blízkymi. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel a vitát lezárom. Ďakujem, takže týmto končí naša diskusia. A na februárovej plenárke sa bude hlasovať. Ďalšia schôdza je zajtra 19. decembra vo štvrtok o 10. hodine ráno do 14. a potom od 15. do 16. hodiny a na webovej stránke Európskeho parlamentu máte program. Teraz sa schôdza končí. Ďakujem.